Okay, colleagues. Okay, colleagues, I think we can... Dobre kolegovia, takže vás poprosím, aby sme začali, ak láskavo sa pousadzujete a dovolte na úvod vás všetkých privítať po letnej dovolenke. Dúfam, že ste si odpočinuli. Dúfam, že nemáte, nebudete mať už na štvrtý deň pocit, že ako by ste ani dovolenku neboli predtým mali. Takže dúfam, že všetci ste si dobre odpočinuli, dúfam, že teda aj tlmočníci si od nás odpočinuli počas letných prázdnin. Je to prvé zasadnutie v novom školskom roku, ako tak môžem nazvať. Eh, a malo by to byť veľmi kratučké stretnutie, pretože v podstate nám všetkým ide odhlasovanie rozpočtu a uznesení o klimatických zmenách. Takže prvý bod programu je schválenie návrhu programu. Môžeme ho schváliť bez zmien. Áno, dobre, ďakujem pekne. A zo pár oznamov, skôr ako prejdeme na hlasovanie. Predovšetkým vieme, že sa jedná Európsky rok pre rozvoj e, DG riaditeľstvo pre komunikáciu vydalo letáčik na túto tému. Všetci by ste ho mali nájsť. E, je vo všetkých oficiálnych jazykoch v obrovských množstvách. E, na treťom poschodí ASP vedľa schránok, e, ak vidíte von na ľavej stránke distribučné centrum, celej dokumentácie a tam nájdete množstvo takýchto letáčikov, vo vlastných jazykoch, po luxembursky asi nie, žiaľ nie, ale vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ nájdete dostatočné množstvo takýchto letáčikov, môžete to so zobrať a použiť vo vašich volebných okrskoch. Takisto ste mali dostať posledný tematický letáčik na tému Európskeho roka rozvoja v septembri. Tento mesiac je demokracia, migrácia Demografia a migrácia ako hlavná téma. E, je to v papierovej verzii po anglicky a v PDF ako online a nájdete to na interinstitucionálnej webovej stránke EID. Samozrejme, kríza utečencov je kríza, ktorá dominuje, ktorú, ktorá si získala všetku našu pozornosť a ja osobne si myslím, že musíme v tejto veci spraviť oveľa ja Ja viem aj s kolegami, že sme hovorili o migračnej politike už predtým, ale vzhľadom na to, že niektorí kolegovia sa pýtajú, čo robí komisia, čo sa deje s humanitárnou pomocou, požiadala som generálne ECO, e aby prišla naše najbližšie stretnutie a vysvetlili, čo robí komisia s rozpočtom pre humanitárnu pomoc na riešenie migračnej krízy. Teda na našom stretnutí 22. 23. septembra prídu ľudia z DG ECO. Dúfam, že teda kolegovia s tým súhlasíte. Takisto chcem povedať aj, že pred letom koordinátori žiadali, aby na program septembrovej plenárky sa dostal jeden bod o S TG konferencia udržateľných rozvojových cieľov, ktorá je v New Yorku. Ako viete, zasielame delegáciu do New Yorku. Je to mimoriadne dôležitá konferencia e, generál, e, valného zhromaždenia OSN a na e, v septembrovej plenárke bude vyhlásenie komisie o prípravách EÚ na summit v New Yorku. Neviem ešte, kedy to ako bude, väčšinou to býva v stredu, teda v stredu 19. septembra by to malo byť. A komisár nemôže byť na tomto stretnutí, pretože bude v Afrike, ale on je ten, ktorý pôjde do New Yorku a ktorý často chodí a, a, do nášho výboru a bude nás informovať o príprave na summit. Zároveň ten istý deň mm, sme sa snažili podporiť spoluprácu medzi národnými parlamentami a našim parlamentom, aby sme viac hovorili o e, SDG a nemecký Bundestag sa s nami spojil, že ich rozvojový výbor má záujem prísť do Bruselu a viesť s nami dialog o e, SDG udržateľné rozvojové ciele. E, prišlo to posledný júlový deň, takže ja navrhujem teda, aby sme si ich dali na aby sme dali ten program na program SDG, aby sme prizvali nemecký Bundestag, aby sa zúčastnili nášho rokovania, keď budeme hovoriť na túto tému a dáme slovo predsedových výboru, aby sa pridal našej diskusii o milenových, o mm, udržateľných rozvojových cieľoch. E, národné parlamenty takisto hodnotia SDG, takže to všetko bude 21 septembra popoludní. Takže to je všetko z mojich oznámení a prejdeme na bod 3 nášho programu. To je oznámenie komisie. E, na predchádzajúcom stretnutí sme oznámili, že William Neal príde z, za komisiu, pretože Peter Craig McQuaid odchádza z komisie Peter Craig McQuaid bol celé roky našou spojkou pre komisiu, odchádza z tejto funkcie, a teda prechádza na iné miesto v komisii, nahradí ho William Neal, oznámil to na minulom stretnutí, ale momentálne William Neal uh, uh, odišiel do kabinetu uh, komisára, či tu dnes nie je. Teda neviem, kto tu je a kto chce niečo povedať. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem za to, aby som v mene komisie vás mohla poinformovať, e, keďže sme boli pozvaní, aby sme vás poskytli informácie o prebiehajúceho zvyšku pracovného programu na 2015 a niekoľko informácií o pracovnom programe na 2016, ktorý komisia ešte neschválila. Takže e, môžem vás poinformovať v tejto fáze dve hlavné iniciatívy na rok 2016 e, majú byť pre všetkým implementácia agendy pre udržateľný rozvoj z roku 2013. Vzhľadom na univerzálny zámer musíme preskúmať interné a externé aspekty implementácie tejto agendy. Okrem inými veci očakáme, že to povedie k revízii EU rozvojovej politiky v zmysle procesu Ehm, a v prvom kvartále roku 2016 by mali byť ehm, konzultácie s verejnosťou. Druhou veľkou iniciatívou na 2016 bude pravdepodobne ehm, samozrejme problematika postkotonu po konzultáciách v oktobri 2015 má byť konzultačný dokument a potom konzultácie, hodnotenie, analýza, zameranie do budúcna, skúmanie politických návrhov, to by malo byť do konca roku 2016. Takisto predpokladáme na rok 2016 iniciatívu o reforme sektoru bezpečnosti, budovanie kapacít v oblasti rozvoja a bezpečnosť na rok 2015 sa začalo s týmito prácami, pokračuje sa v nich oblasti reformy sektora bezpečnosti a to bude e, predmetom práce na rok 2016. Čo sa týka ďalších iniciatív, ktoré stále ešte sú, spadajú do roku 2015, bude to vo forme pracovného dokumentu pracovníkov komisie sú tu zaujímavé témy pre všetkým rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien, transformovanie dievčat, pra, e, života dievčat a žien. E, v pracovnom programe 2016-2020 to bude schválené čo najskôr, tak aby sme mohli dosiahnuť významný pokrok v týchto kľúčových oblastiach. V, rámci by, v tomto rámci by sa mali identifikovať možnosti zvýšenia líderstva zodpovednosti a e, fóra pre spoluprácu s ženami a dievčatami. E, máme tu ďalšie pracovné dokumenty, e, mobilizácia e, domácich príjmov ušetrí viac a inteligentnejšie míňa. Aj to má viesť k inteligentnejšiemu prístupu k PCD a máme zvýšiť profil a zviditeľniť prácu EÚ v tejto oblasti. EÚ e, pracuje v tejto oblasti. oblasti. E, tento pracovný dokument poskytne komisii možnosť rozpracovať nové iniciatívy v širokom kontexte boja proti nezákonným finančným podvodom a navýšiť konzistentnosť v rámci existujúcich EÚ politik na podporu rozvojových krajín. Predpokladá sa, že to bude schválené v 3. či 4. kvartáli roku 2015, to znamená ešte stále tento rok. Predpokladáme aj zverejnenie do konca tohto roka zverejnenie výsledkov informácií EU rámca zameraného na výsledky je e, dôležité že toto bude súčasťou výročnej správy o spolupráce na budúci rok. E, Cyprus e, plánuje tieto veci, mal by to byť ešte do konca tohto roka na záver, ale to už je na rok 2016 na začiatok roku 2016, druhá e, dôročná správa o bezpečnostnej politike a politike výživy. Má sa zvýšiť efektívnosť a účinnosť EU zásahov a má sa informovať Rada členské štáty a parlament o situácii bezpečnostnej politiky záväzkov v tejto oblasti pre výživu a zabezpečenie potravín. To je plánované na rok 2016, čiže to je posledné také oznámenie našich iniciatív. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pánci poslankyne, ďakujem, bolo tam toho veľa. Možno, že by ste to mohli rozoslať aj kolegom, tak aby ľudia mali tento dokument, pretože tam množstvo informácií užitočných. Takže otváram e, diskusiu. Ja som sa chcel iba opýtať, vy ste ma predbehli, no Eh, chcel som vlastne požiadať o to isté, aby sme to dostali na papiery. Dobre, ďakujem pekne. Mnoho iniciatív, radi by sme to mali na papieri, aby sme si to mohli podeliť s kolegami. Ďakujem pekne, veľmi užitočné tieto informácie pre náš výbor hneď na začiatku eh, po letných prázdninách. Teraz DG Echo, chcete niečo oznámiť? Ďakujem pekne za udelenie slova. Len by som vás chcela krásučko poinformovať o včerajšom schválení oznámenia pod názvom smerom k Svetovému humanitárnemu samitu v partnerstve a humanitárna pomoc tento text dostali medzi tým. Oznámenie vychádza z Európskeho konsenzu o humanitárnej pomoci a predstavuje našu víziu a ambície pre preformulovanie humanitárneho systému a konania na svetom humanitárnom samite budúci e, týždeň v Istambule a takisto sa tu navrhujú určité konkrétne odporúčania, ktoré by mali byť schválené e, na samite a ak by ste si želali, samozrejme radi predstavíme oznámenie na niektorom z vašich nadchádzajúcich stretnutí a môžeme pokračovať e, v diskusiách v rámci prípravy na decembrový summit. Áno, určite ste. Je to veľmi dôležité oznámenie a samozrejme náš výbor by sa rád s ním oboznámil. Pán Gelet tu dnes nebol, ale viem, že budete s ním hovoriť. Je to koordinátor pre humanitárnu pomoc. Kolegovia, máte nejaké otázky na oznámenie eh, DG ECHO? Dobre, nie, tak ďakujem pekne a budeme mať ďalej udržovať kontakty. Poďme na bod 4 ktorým je hlasovanie o novej medzinárodnej klimatickej dohode v Paríži. Kolegovia, viete, že COP zasadnutie v Paríži bude rozhodné pre politiku boja proti klimatickým zmenám. Je to veľká medzinárodná konferencia, veľmi dôležité, aby sme my do toho procesu pristali svojim dielom. E, spravodajka Kyňa pani Záborská, chcete sa vyjadriť a narýchlo niečo povedať? Ďakujem pekne pani predsednička. Ja by som sa len chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom sekretariatu za ich pomoc a veľmi dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne. Thank you. I know how difficult it is to get these things. Ja viem, ako je to ťažké hneď na začiatku, po prázdninách e, sa pustiť do práce, nie všetci sú tu prítomní, takže ďakujem za odvedenú prácu. Skôr ako sa pustíme k hlasovaniu, sekretariat chce otestovať systém Takže poprosím vás, postlačajte ktorýkoľvek gombík e, na otestovanie fungovania systému. Končím hlasovanie. Dobre, hlasujte. Už ste všetci odhlasovali? Pán Šeflink. Ja mám problém s kartou. Nemám kartu so sebou. Aha, nemáte, takže budem hlasovať rukou ak to môžete akceptovať. Dobre, takže za SAD e je tu jeden navyše. Nemáme mikro. SAD e je jeden navyše. Ak má iba jeden uh, ktorému chýba hlasujúca kartička, tak sa to dá. E, keby ich vás bolo veľa, tak je to zložité, ale keď je iba jeden človek, tak sa to dá vždycky dopočítať a ja si nemyslím, že tých hlasovaní zložitých bude až tak veľa dnes. Takže by to malo byť v poriadku. Dobre. Takže poďme teda na viacero kompromisov. Som vďačná kolegom za nájdené kompromisy. Kompromis jednak, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme ku kompromisu 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Overme si to. Overme si kompromis číslo 5. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 9, nie kompromis 5. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. A je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 za, proti, zamietnuté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmite návrh 21. Za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmite návrh 21. Za, ospravedlňujem sa 22. Za, proti, zdržali sa prijaté. 26, 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, potrebujem si to overiť. 27 overíme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pán Šeflin, je to v poriadku, už mám kartičku stalo sa, objavilo sa ako zázrakom. Dobre, takže je to tesné, takže to je zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. na strane, na strane 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz na 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté, 59 za, proti, zdržali sa, prijaté, a teraz ako celok hlasovanie, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Takže ďakujem pekne pani Záborskej a ostatným kolegom. Ďakujem veľmi pekne a presunieme to do výboru pre životné prostredie. Ďalším bodom je bod číslo 5 hlasovanie o rozpočte, kde sme zaslali naše stanovisko do rozpočtového výboru, takže je tu takisto hlasovanie pred nami. Neviem, či náš spravodajca, pán Licu, nie je. Viem, že sa vyjadríte v diskusii, ale pred hlasovaním chcete nič povedať v poriadku, takže prejdeme k hlasovaniu, takže v poriadku. Prejdeme hneď tu väčšie čísla, tak to bude ťažšie. Takže budeme posledné dve čísla hovoriť. 44. Prvé je 44. to je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 45 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 46 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 47 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zrali sa, prijaté. Teraz až 57, 57, 0057, kto je za, proti, zrali sa, prijaté. 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté, 01, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 02 za, proti, zdržali sa, prijaté. 03 za, proti, zdržali sa, prijaté. 04 za, proti, zdržali sa, prijaté. 05 za, proti, zdržali sa, prijaté. 0 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. 07 za, proti, zdržali sa prijaté, 36 za, proti, zdržali sa prijaté. 26. To vypadáva, takže budeme na 37 minút. Áno, 37 za, proti, zdržali sa prijaté. 0,9 to vypadáva, takže desina 5,70. To je za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 11. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1 od spravodajcu. Má jedna, je to na hlasovacom zozname, je, aby to ľudia poznali. Pani Hojbruk, máte slovo, nech sa páči, ústny pozmeňujúci návrh. Ja budem hovoriť po nemecky. Ja mám otázku. Vlastne sme sa dohodli, že iba tie pilotné projekty, o nich budeme hlasovať, ktoré vlastne aj komisia prijala pozitívne. A teraz tu máme 4 pilotné projekty, ktoré sú tu, ktoré vlastne komisia hodnotila ako negatívne. To mi nie je celkom jasné, prečo o nich musíme hlasovať. Pán Neuser. I don't know. I mean, it's on the voting list now. Nevieme, je to už na hlasovacom zozname. Je to na hlasovacom zozname, takže budeme hlasovať a tí, komu sa to nepáči, budú hlasovať proti tomu. Možno, že tu mohli byť nejaké diskusie, samozrejme, ale môžem postovať iba takto. Takže iba hlasujme. Áno, takže hlasujme. Možno, aby som vás informoval, že toto sú vlastne projekty, pre, ktoré prebiehajú už. To je vlastne dôvod, prečo sú tu obsiahnuté. Dobre, takže toto sú projekty, ktoré už bežia, takže nie sú nové, už boli odsúhlasené v predchádzajúcom období zo strany komisie pravdepodobne. Takže môžeme prejsť ďalej k hlasovaniu a pozmeňujúci návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 23 za, proti, zdržali sa prijaté. 24 za, proti, zdržali sa. Overme si to. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Neviem, prečo hlasujeme proti našej kolegyne, ale je to na zozname. Končím hlasovanie. a je to prijaté. A socialisti sa môžu čudovať, prečo vlastne hlasovali proti kolegovi. Pozmite návrh 25. To je za. Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Musím pozmite návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 42 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. 19 za, 19, 30 a 40 spolu, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Takže, nie je tu žiadne finálne hlasovanie? Nie, nie je. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ani Líce, to, že pripravili sa takto hlasovacie zoznamy. Ďakujem Matinovi spravodajcom, takže môžeme vynechať bod číslo 5, takže to koniec hlasovania. Ďakujem pekne kolegovia, môžeme prejsť k bodu číslo 6, čo je vlastne diskusia o rozpočte. A ako som už povedala, Arne Líc tu nemôže byť, toto je stanovisko o rozpočte, ktoré má ísť potom do rozpočtového výboru a máme tu nahradníka pána Lice, takže Norbert Neuser nahrádza. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať e, za slovo, ospravedlniť aj kolegu Arneho Lica, ktorý je vo svojom volebnom meste, pretože minister pre rozvoj v Nemecku navštevuje toto mesto dnes a ako už bolo povedané, je veľmi dôležité, aby tu bolo aj prepojenie k národným parlamentom a vládam, a to treba udržiavať. A on ma požiadal, aby som povedal pár slov, pokiaľ je jeho stanovisko, aby som ozrejmil niektoré body z tohto stanoviska a zdôraznil niektoré záležitosti. Nemali by sme v žiadnom prípade akceptovať krátenie škrty zo strany rady, preto vlastne väčšina pozmeňujúcich návrhov v rozpočte sa týka znovu obdovenia toho, čo navrhla komisia, pokiaľ ide o plánovaný rozpočet. Myslím si, že všetci z nás, ktorí vlastne teraz aktuálne, ale aj v posledných týždňoch sledovali správy, tak pochopili, že vlastne utečenecká kríza má obrovský rozmer. A preto potrebujeme predovšetkým, aj pokiaľ ide rozpočtový rád, pre túto oblasť, viac peňazí pre migráciu a azyl a pre humanitárnu pomoc. Tieto vlastne boli využívané na také opatrenia, aby sme bojovali proti príčinám migrácie, aby sme zabezpečili e, určité usmernenie týchto migrácií do rozvinutých krajín. Okrem toho chceme sa zasadzovať predovšetkým o to, aby 56 miliónov eur bolo dodatočných, dodaných do rozpočtu, ktoré by mali ísť do opatrení na školstvo do utečeneckých táborov. Týmto spôsobom chceme jednoducho urobiť niečo pre tú stratenú generáciu a urobiť určitú prevenciu, aby sme tu nemali takúto stratenú generáciu. To sa týka predovšetkým detí, ktoré už celé roky teda nemajú žiadne vzdelávanie. Takže toto sú také krátke stanoviska zo strany Arného Líca a ja ho v plnej miere podporujem a chcem sa aj poďakovať za dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem veľmi pekne a otváram plénum. Pán Štýr, nech sa páči, chcete sa vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Náš tieňový spravodajca Joaquín Serar bohužiaľ takisto nemohol prísť, pretože je na stretnutí Bíra v Katoviciach a v jeho mene by som teda chcel sa takisto vyjadriť blahoprajne eh, Arne Lícovi za prípravu tohto stanoviska, pretože vysiela ten správny signál, predovšetkým pokiaľ ide to prepojenie, ktoré je celkom jasné v tomto stanovisku, teda medzi migráciou, migračnou krízou a potrebou nie znižovať, ale práve naopak ponechať alebo navýšiť dokonca financie, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu. Takisto by som chcel povedať, že keď sme na pléne hovorili o otázke migrácie a migračnej kríze v predchádzajúcom období, tak sme často počuli, že rozvojová politika je vlastne určitou, určitým riešením. Ale pokiaľ ide o diskusie o rozpočte, tak čo tu vidíme? Vidíme, že sa žiadajú škrty. Tak to je jednoducho nekonsistentné Myslím, že je to jasný signál, ktorý musíme vyslať e, výboru pre rozvoj, že to sa nedá prijať. Takže toto je vlastne tá hlavná línia tohto stanoviska, má plnú podporu EPP a ešte by som dodal, že tie požiadavky, ktoré tu boli, aby sa dodalo 26 miliónov do tých utečeneckých táborov na vzdelávanie. To je v súlade s prioritami, ktoré sme my spomínali už pred letom a to je niečo, čo je veľmi dôležité a ja takisto vítam rozhodnutie, aby sme začali túto oblasť, tento, túto kapitolu do stanoviska. Ďakujem pekne, pán Görens. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je tu množstvo informácií bola tu v podstate požiadavka toho, že komisia dá miliardu na pomoc Afrike v rámci krí- utečeneckej krízy, je aktuálnej utečeneckej krízy. Prvá otázka, sú tie informácie správne, teda potvrdíte túto odpoveď, ak áno, tak odkiaľ prídu tie peniaze z Európskeho rozvojového fondu, alebo má komisia v tomto prípade v úmysle otvoriť nový rozpočtový riadok Eh, mohlo by to začať fungovať v roku 2016 alebo nie. Ehm, a či teda komisia požiada členské štáty o príspevok, ktoré sú veľmi neochotné eh, eh, v pristúpiť na čokoľvek, čo by zmenilo ich predchádzajúce záväzky. Dobre, dáme komisii slovo na záver. Neviem, či kolega za komisiu pozná odpoveď, ale pani Hojbuk je ďalšia rečička a potom požiadame komisiu, aby zareagovala Maria. A ja by som sa chcela srdečne e, poďakovať za túto správu. My za e, zelených môžeme tiež e, návrh textu plne podporiť. Tiež si myslíme, že si stanovuje tie mm, správne priority Rozpočtový návrh komisie eh, hovorí iba o ľahkom navýšení prostriedkov, eh, približne 2 a keď sa pozrieme na eh, platobnú krízu posledných rokov, ktorá ešte stále nie je vyriešená, treba sa pýtať, či je to postačujúce na to, aby sme tie ešte nevyplatené faktúry vyplatili, zaplatili. A či rada, teda ako rada sa postaví k týmto prostriedkom. To je teda dôležitá téma pre nás a chcela by som ešte raz e, zdôrazniť e, to, čo e, povedal napríklad Robert E, Pokiaľ ide o krátenie v oblasti migrácie, to jednoducho nie je akceptovateľné. A to v čase, keď máme toľko utečencov v Európe, e, e, najviac od druhej svetovej vojny. teším sa teda tejto zhode medzi jednotlivými politickými skupinami a mm, celkovo e, krátenia e, v rozpočte jednoducho pre nás nie sú akceptovateľné. Máme tu rok rozvoja, e, máme tu cieľ 0,7% a nevieme ho sami naplniť. Musíme si jednoducho pozametať pred vlastnými dvermi a sami docieliť, splniť tento cieľ. Rada e, by chcela e, navýšiť aspoň prostriedky v oblasti humanitárnej, to je veľmi dobré, to treba zdôrazniť. E, ochrana klímy, to je tiež pre nás zelených veľmi dôležitá téma a tu samozrejme vítame, že krátenia komisie v oblasti klímy a životného prostredia boli zrušené. To je úplne mm, v zmysle toho, čo sme mi požadovali. Takže v tomto e, zmysle ďakujeme Anne Líc za túto veľmi dobrú správu. Ešte raz ďakujem e, tiež všetkým e, za tú zhodu v oblasti migrácie a teda na základe tohto konsenzu budeme môcť pokračovať v ďalšej práci. Ďakujeme pán Frunzulíka. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dámy a páni, Európska únia, európske krajiny naozaj čelia veľmi zložitej situácii. Musím povedať, že je toho e, veľa e, v hre, pokiaľ ide o e, túto krízu migrantov, ktorí sa snažia prísť do Európy. A E, týka sa to naozaj budúcnosti Európskej únie. Pokiaľ ide o túto e, vážnu výzvu, Európska komisia, rada a parlament by mali prijať naozaj dôležité rozhodnutia. Zároveň by bolo vhodné, aby sme vyslali eh, nejaké alarmujúce signály, pretože nám tu chýba vízia, chýbajú signály eh, na strane lídrov v EÚ. Ja posilňujem posilňovanie Európskej únie, posilňovanie európskych inštitúcií, pretože musím povedať, že iné riešenie než Európska únia pre Európu nie je. A preto naozaj nerozumiem, ako je možné, že rada teraz chce krátiť rozpočet v oblasti humanitárnej pomoci v týchto časoch. bezprecedentnej eh, situácie ktorej Európa čelí. Ehm, proti tomu to by sme mali bojovať eh, všetkými prostriedkami. A zdá sa, ako keby niektorí z našich lídrov eh, zabudli, že eh, sú na čele Európskej únie. Zabudajú, že musíme stabilizovať bezpečné oblasti v týchto krajinách, z ktorých k nám prichádzajú títo migranti. A to všetkými prostriedkami dodávkou potravín, humanitárnou pomocou, e, bezpečnosťou. Je na čase, e, aby Európska únia prijala dôležité rozhodnutia týkajúce sa stabilizácie oblasti na Blízkom e, východe a v Severnej Afrike. Inak náš kontinent bude úplne zmenený. Afrika aj Blízky východ Pravdepodobne budeme čeliť situácii, že ak to takto bude pokračovať ďalej, naše vlády, naši občania, naše inštitúcie to nebudú už zvládať, nebudú to vedieť zniesť. A ja si myslím, že je lepšie neskôr než nikdy. Neskôr niekedy znamená nikdy. Takže Myslím, že je dôležité vyslať dôležitý e, alarmujúci signál e, mnohým lídrom a inštitúciám, pokiaľ ide o tú humanitárnu pomoc. Treba naozaj stabilizovať e, e bezpečné zóny pre e, týchto utečencov. Je to veľmi dôležité pre našu e, budúcnosť. E, v Štrasburgu budúci týždeň e, utečenská kríza bude dôležitou témou. Vyjadria sa tam všetky politické skupiny v tejto veľmi naliehavej situácii. Súhlasím s vami, e, ju treba naliehavo riešiť teraz, pretože e, teraz, ako tu sedíme, ľudia e, trpia. Nevidím, že by sa hlásili o slovo nejakí ďalší kolegovia, ale máme tu Európsku komisiu. Pán Görens vám položil veľmi špecifickú otázku, ale sú to potom aj všeobecné otázky. Takže mám tu viacero mien. Neviem, kto z vás začne. Vladislav? Budem hovoriť za DESCO, rozpočtový odbor. Musím povedať, že je tu návrh vytvoriť e, v podstate správcovský fond pre Sahel v hodnote viac ako 1 miliardy a budú tam príspievky z FED, zo všeobecného rozpočtu a samozrejme to bude otvorené aj pre iných donorov vrátane členských štátov. Ak budete mať ďalšie otázky, tak môžeme odpovedať písomne. Ja si myslím, že otázka bola, či odkiaľ idú tie peniaze. Takže nejdu z rozpočtu DEFCO, pôjdu z EDF. Je to oči z oboch, vo veľkej časti z Európskeho rozvojového fondu, ale bude tam aj rozpočtový riadok DEFCO, z ktorého sa prispoja tematický riadok, ale bude to v podstate správcovský fond, či nová rozpočtová štruktúra a nie nový rozpočtový riadok v rámci vnútorného rozpočtu. Už uh, máme ďalšie takéto správcovské fondy. A spája to v podstate prostriedky rôznych donorov a spada to do všeobecného rozpočtu Pán Galenska, chcete ešte vyjadriť? Áno, ja si myslím, že začíname tu mať závažný problém s komunikáciou, pretože príspevky členských štátov sa stále znižujú. Oznamuje sa tu vytvorenie nového fondu. Vyplázni vyprázdni sa jeden, jedno vrecko, aby sa naplnilo druhé, ale je tu všeobecná tendencia znižovania e, financovania rozvoja. Ja by som chcel, aby sme tu uviedli zoznam prísľubov členských štátov aktuálny stav plnením týchto prísľubov. Aby táto maškaráda raz skončila, e, členské štáty v podstate e, sa správajú nepriateľným spôsobom. Áno, budeme musieť na túto tému sa stiažovať na tých správnych miestach. E, niečo ešte všeobecnejšie rozpočtu komisia DGECHO rozpočet pre humanitárnu pomoc. Možno by ste chceli niečo povedať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čo sa týka rozpočtu pre humanitárnu pomoc, e, záväzky sú v súlade s viacročným finančným rámcom, ktorý takto bol schválený. Takže DG ECO je spokojné s aktuálnym stavom a v veľkej miere ďakuje členom výboru za ich podporu konkrétne cez poznajúce návrhy, ktoré predložili a ktoré umožnia, aby DG Eco mohlo plniť nedávne záväzky komisára v oblasti vzdelávania a e, pres posunú na 1%, z 1% na 5% investícií do vzdelávania do roku 2017. Čo sa týka plade, viete, že za poslednú dobu to bola veľmi citlivá téma, ale vďaka vašej podpore a cez rôzne pozmeňujúce návrhy roku 2014-2015 a aktuálny rozpočtový návrh, kde sa očakávajú väčšie e, platby ako záväzky, by sa situácia mala zmeniť. Sú to pozitívne znaky, ktoré by nám mali umožniť plnom rozsahu obstať našim záväzkom. Ďakujem pekne. Thank you. That means that in the past... Ďakujem. Znamená to, že v minulosti sme tu mali uh, ten problém, že platby a záväzky neboli na rovnakej úrovni. Teraz je to uh, rovnaká úroveň, takže došlo tu k nejakému postupu vďaka našim kolegom, ktorí na toto tlačili. Platby sú vyššie než uh, záväzky. Nevidím, že by sa niekto ešte hlásil, ale máme tu Desko. Áno, za DESKO by som sa takisto chcela poďakovať spravodajcom a členom výboru DV, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy na vytvorenie návrh rozpočtu, tak aby tam boli jednak aj záväzky, aj platby. Čo sa týka platieb, už v roku 2013 je tu veľký nedostatok, máme tu veľké skozy. Tento rok už sme 80 disponibilných prostriedkov minuli a mnohé rozpočtové riadky už sú vyčerpané, napríklad bezpečnosť potravy a ochrana životného prostredia. Predpokladáme, že tento rok budeme mať neuhradené faktúry 623 eh, milión eur, čiže to bude mať negatívny dopad na politiku ochranu životného prostredia a na konečných príjemcov. Aby sme sa vyhli tomu, že sa situácia bude opakovať alebo ešte zhoršovať, je dôležité, aby sme mali dostatočné platby a chcem poďakovať komisii, eh, výboru za ich podporu. Ďakujem pekne. Dobre. Kolegovia, nikto ďalší sa nehlási o slovo, takže uzavriem bod 6. Mohli by sme prejsť k bodu 7, bod rôzne. Máte niekto niečo, čo by nám eh, chcelo oznámiť? Nie, takže ak tomu tak nie je, tak sa stretneme 21. septembra. Ďakujem aj tlmočníkom a ďakujem všetkým kolegom, ktorí by ste k tomu, že to bolo veľmi eh, krátke stretnutie. Ďakujem.